Viete, sú tu dlhodobé záväzky pre členské štáty. A pani spravodajkyňa, ja sa teším, že ostalo zachované právo na štrajk. Je to ešte stále potrebné. Takže áno, malý pokrok, ale z hľadiska celého sektora je to krok veľmi dôležitý. Ďakujem pekne, pán kolega, za váš prejav. A teraz dostáva slovo Tremosa i Barceli za liberálov a demokratov. Ďakujem, pán predseda.